kapacitami nevznikla pred septembrom 2015. Možnosť to teda... Prijatý 34 za, nie, nehlasujeme, odpadá. Kompromis 6 za, proti, prijatý. Kompromis 7 za, proti, prijatý. 45 za, proti, prijatý. 46 za, proti, prijatý. Kompromis 8, overíme 46. prijatý. Kompromis 8, proti, e, prijatý. 54 za, proti, zamietnutý. 55 za, proti, zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, prijatý. Kompromis 10 za, proti, prijatý. 63 za, proti prijatý, 64. Dobre, overíme 63. Prijatý. Šesťdesiat štyri za, proti, zamietnutý, 65 za, proti, prijatý, 66 za, proti, zamietnutý. Kompromis 11 po častiach, prvá časť za, prijaté, druhá časť za, prijaté. 77 za, proti, prijaté, 78 za, proti. Neschválené 79 odpadá. Pokračujeme 82, 3 a 4 za. 8, 2, 8, 3, 8, 4 za. Proti. Zamietnuté 12. Kompromis 12 po častiach. Prvá časť za. Prijaté. Druhá časť za. Proti prijaté. Môžeme to prosím overiť. The second part of the compromise. Sorry, there were some hands that I didn't see. Okay. Close. Áno, zo pár rúk som nevidela. 25 za, 11 proti. Ďakujem. Teraz návrh 83, pardon, 93 za, proti. Overíme. 93. Zamietnuté. 94 za, proti, prijaté. 95 bolo stiahnuté, čiže 96 za, proti, prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Dobre, končíme. Ďakujem pekne. Lara, blahoželáme. Ďakujem vám pekne. Dovolte mi, aby som tu uvítala švedskú skupinu. Máme ich tu? Moderate strana, vítajte. Hostia, podpredsedu alebo podpredsedničky, podpredsedničky, pardon. Vítajte, tie hlasovania sú niekedy veľmi komplikované a niekedy je dosť tesné, ako vidíte. Dobre, teraz ďalší bod, o ktorom sa bude hlasovať. Implementácia FC, správa Danty. Ďakujem, Nikola. Takže odsek 1. Toto celé musím čítať? Blok podobných pozmoňovacích návrhov alebo s podobným duchom. A keď to príjmeme, tak všetko ostatné odpada. Kto je za, prosím? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté, čiže hlasujeme kompromis 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Sedmička za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 6, kompromis za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Blokové hlasovanie nie. A to všetko je pokryté kompromisom, dobre, čiže kompromis 2 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 19 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 3 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 30, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal prijaté, kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz Tuším 60 pokračujeme. Nie. 58. 58, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 59 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 60 za, proti, overíme, 60. Pokazilo sa nám zariadenie. Dobre, takže 60. Budem dávať lepší pozor. Prosím, zdvíhajte poriadne ruky. 60. Kto je za? Ešte stále, kto je za? Poriadne zdvihnúť ruku. Kto je za? Návrh 60. 17. Kto je proti? Mrzí ma to. Zdržal sa niekto? Dvaja. 17 za, 16 proti, čiže jeden hlas to prešlo. Nemám to ako preveriť. Takže posledné hlasovanie, to záverečné. Zariadenie nefunguje. Takže kto je za konečné hlasovanie ruky hore? Ako to spraviť? Švedský kolegovia, toto sa ešte nikdy nestalo za tých mojich 7 rokov kariéry, že by sme boli pokazili zariadenie, takže dúfam, že toto nie je omen, že to takto nebude pokračovať. Takže 27 je za, a kto je teraz proti? 7. Kto sa zdržal? Nikto. 27 za, 7 proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. Lara a Nikola, vynikajúca práca, ďakujeme. Okay, the final one is... A teraz posledné hlasovanie. Robotika. Ja dúfam, že sa nám zariadenie opravilo. Návrh 21, kto je za, proti? Nie, nie. 20, 21 before we start. All those in favor, against, abstain. 21 za, proti, ehm, zamietnuté kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 46 za, proti, zdržali sa prijaté, 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 48 po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Neviem, či to vieme overiť, pokúsime sa. Čiže druhú časť overujeme návrhu 48. Kto je za? Druhú časť 48. Okay. Čiže zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 62 za, čo by 60, 60, o, oh, môj návrh za, proti, zdržali sa prijaté, 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 67 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, nie, 14 netreba. Nie, treba. 14 za, proti, zdržali sa prijaté, 16 za, proti, zdržali sa prijaté, 17 za, 17 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa prijaté, 20 za, proti, zdržali sa prijaté. 20 za, a teraz konečné zariadenie. Dúfam, že nám funguje zariadenie. Vyskúšame. Výborne. Hmm, dá sa hlasovať. Dobre, odznova to spustíme. Počkajte chvíľočku. Vynulujeme to. Teraz hlasujte. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 35 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Ďakujeme pekne.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 I'm delighted that so many of you are staying for this debate now. Som veľmi nadšená, že toľky z vás tu zostali na nadchádzajúcu debatu. Teraz máme <clears throat> správu o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynúcenie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Je to tzv. CPC nariadenie a dneska máme prvú debatu k tomuto materiálu. Spravodajkyňou je Olga Sehnalová. Dovolila by som si odozdať slovo. Ďakujem, Vicky. Možno, že bude mať troška dlhší úvod, tak poprosím o trpezlivosť. Návrh nariadenia o spolupráci medzi vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vymáhanie dodržovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa predstavila komisia v máji v rámci balíka o elektronickom obchode. A v oblasti spolupráci je to takto. Existujúce nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa bolo prijaté v roku 2004 s cieľom vytvoriť formálny rámec spolupráce medzi vnútroštátnymi donúcovacími orgánmi a s cieľom zastaviť problematické praktiky s cezhraničnou dimenziou. Je tam napríklad aj článok 21a, ktorý, to, ktorý zaviazal komisiu vyhodnotiť účinnosť a prípadne pripraviť ďalšie zákony na ochranu spôsob, spotrebiteľa s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľa aktívnejším, rýchlejším, dôslednejším vymáhaním právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Ide teda o východzí bod východisko tohto návrhu. Je tu veľa navrhnutých zmien a preto sa komisia rozhodla pripraviť nové, nový návrh nariadenia CPC, ktoré by malo nahradiť existujúcu existujúci právny predpis a prispôsobiť ho súčasným podmienkam trhu a digitálneho trhu. Je to medzi prioritami stratégie jednotného digitálneho trhu. Ja si myslím, že online prostredie prináša svoje špecifika, ale cieľom nás by malo byť dosiahnuť vysokú mieru ochrany spotrebiteľa, spravodlivé prostredie a rovnaké podmienky v offline aj online prostredí. Cieľom návrhu je spotrebiteľom a poctivým obchodníkom priniesť lepšie fungujúci vnútorný trh s menším počtom sporov a vyššou úrovňou ochrany spotrebiteľov pri cezhraničnom obchode Aktualizácia existujúcich pravidel pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti dozoru by mala zajistiť rýchlejšie, aktívnejšie a dôslednejšie vymáhanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Oceňujem že k týmto cieľom sa hlási aj slovenské predsedníctvo a členské štáty v rade. To je veľmi dobré východisko pre našu spoluprácu. Som presvedčená, že na to, aby sme posilnili spotre- ochranu spotrebiteľa na vnútornom trhu, musíme zlepšiť existujúce pravidla vymáňa. Stručne by som sa teraz vyjadrila k tomu, ako si komisia predstavuje dosahovanie týchto cieľov. Návrh prináša niektoré konkrétne novinky, ktoré treba riadne prediskutovať a ja si rada vypočujem vaše názory. Revízia má poskytnúť viac právomoci vnútroštátnym orgánom, aby mohli ľahšie zisťovať identihu eh, ne, eh, predajcu, ktorý nesplňa pravidlá, alebo robiť mystery shopping. Úrady by mohli nariadiť aj odstránenie internetovej stránky s podvodmi alebo nariadiť odškodnenie spotrebiteľa. Posilnenie právomoci orgánov dozoru bude zohrávať kľúčovú úlohu pri naplňovaní cieľov. Veľmi rada by som si vypočula vaše stanoviska k týmto minimálnym právomoci. Ja všeobecne považujem návrhu za zásadné to, aby sa jednotlivé role a právomoci aktérov veľmi dôsledne rozpracovali, to znamená styčné orgány, komisia, orgány dohľadu a podobu. Napríklad pri mechanizme vzájomnej pomoci v kapitole 3, tam by sme si predstavovali ďalšie rozpracovanie. Potom je to Inštitút rozdielného porušovania právnych predpisov s unijným rozmerom článok 2 ktorý poukazuje na porušovanie prája, práva, ktoré sa týka troch štvrtín členských štátov, kde žijú najmenej tri štvrtiny obyvateľstva EÚ. V takom prípade má mať komisia právomoc rozhodnúť o zahájení spoločného postupu a koordinovať ho. Otázka je, akým spôsobom komisia dospela ku kumulatívnemu kritériu pre rozsiahle porušovanie a či tieto pravidlá, tieto limity zodpovedajú tomu, aby inštitút fungoval ako účinná reakcia na najzávažnejšie prípady. Ďalšia forma koordinácie pri vymáhaní práva, ktorá sa osvedčila v praxi, je koordinované vyšetrovanie webových stránok elektronických obchodov, napriek SWIPy keďže ide o účinný nástroj proti porušovaniu prája a návrh pre koordinované vyšetrovanie spotrebiteľských trope zavádza právny základ a štandardizované postupy. Viem si predstaviť SWIPy aj v rámci offline prostredia. Veľmi dôležitým nástrojom je aj výstražný mechanizmus, to je kapitola 5, ktorého cieľom je včasná a účinná detekcia rozsiahlých porušovaní právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, teda prevencia. Tu vítam myšlienku možného zapojenia spotrebiteľských organizácií, ktoré majú často informácie od spotrebiteľov z prvej ruky. A myslím si, že je dôležité tieto poznatky z praxe primerane využiť. Zároveň podľa mňa musí dojsť aj k posilneniu transparentnosti celého mechanizmu vrátane poskytovania spätnej väzby na podané podnety. Otázka je, z akého dôvodu sa navrhu, je zapojiť do výstražného mechanizmu aj obchodníky, obchodníkov a ich asociácie, alebo ako sa vyrovnať s obavami možného zneužitia takéhoto práva k nekalej konkurenčnej súťaži boju. Je tu mnoho ďalších otázok, ktoré počas projednávania tohto rozsiahlo návrhu budeme musieť riešiť a teším sa na vaše pripomienky. Z časových dôvodov len dodám, že 9. novembra nás tu čaká verejné vypočutie a 5. decembra budeme diskutovať nad predloženým návrhom správy, ktorý pripravím. Budem rada, ak sa nám spoločnými silami podarí na jar prijať spoločnú pozíciu na začiatie medziinstitucionálnych rokovaní. Takže teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a všetkými kolegami ktorí vidia v tomto návrhu dôležitý nástroj na posilnenie fungovania vnútorného trhu. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše poznámky. Carlos ehm, Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi rád, že môžem pracovať znovu s pani Sehnalovou, ktorá veľmi dobre uviedla túto správu, hovorí pán Koelo. A chcem sa poďakovať aj komisii za to, že predložila tento návrh. Naozaj chceli to e, riešiť v rámci svojej iniciatívy jednotného digitálneho trhu ale veľmi často sa stáva, že komisia veci slúbuje a potom nespraví, ale teraz to nielen slúbila, ale aj spravila a máme veľmi dobrý základ pre ďalšiu prácu. Vidíme tu určitý problém a síce v tom, že nemusíme mať veľa veľmi dobrých zákonov na ochranu spotrebiteľa, ak to nie je spojené s riadným uplatňovaním, niekedy aj s povinnou implementáciou. Spolupráca s členskými štátmi je preto mimoriadne dôležitá. Nevieme ešte zatiaľ presne, ako riešiť jednotlivé problémy, pretože e, teraz sa komisii podarilo niektoré pochybnosti odstrániť správou o ochrane spotrebiteľa zo začiatku tohto roka. Tam máme údaje od Eurostatu za rok 2014 a tam sa hovorí, že len 15 spotrebiteľov hovorí, že nakúpili tovar online z iného členského štátu ako vlastného a 45 nakupuje online doma v svojej domovine. Takže ľudia E, mimo vlastného štátu a vo vlastnom štáte je 3 ku 1. Čo je to priznať nedostatku úver, e, dôvery? Z roku 2015 máme údaje, ktoré to isté hovoria. 61% európskych spotrebiteľov má obavy z e-nákupov. A majú aj obavy z nákupov mimo vlastného štátu. Tie obavy sú väčšie, ako keď robia e-nákupy v domovine. Takže 37 e-obchodu v EÚ v 2014 roku nedodržiavalo našu legislatívu na ochranu spotrebiteľa a to pravdepodobne viedlo k stratám 7 miliónov eur pri cezhraničných nákupoch. A spravodajci, ktorí sa pozerali na tieto veci, spomenuli tri veci. Po prvé, minimálne právomoci e, poskytnuté orgánom nestačia. Potom je to administratívne náročné, pomalé. Po druhé, nemáme dostatok informácií o trhu, ktoré by sa zdieľali. A po tretie, v systéme, o ktorom už Olga hovorila, ide o aspekt vzájomnej pomoci nariadenia. Tam sú prekažky, ktoré treba prekonať, pretože e, vzhľadom na právomoci, ktoré sú poskytnuté na vnútroštátnej úrovni, Takže všetky členské štáty robia to isté paralelne a problém preto existuje na úrovni prepojenia vnútroštátnych orgánov, keď hovoríme o online obchode. A potom je tu aj otázka registrácie tých čiernych zoznamov. Takže Olga hovorí, že členské štáty sa musia tiež aktivnejšie zapojiť. Legislatíva sa totiž bude musieť zmeniť. To treba jasne povedať. Potrebujeme vyvážený prístup. Sú veľké rozdiely medzi tým, ako členské štáty robia tieto veci. Existujú členské štáty, ktoré vykonávajú tieto kroky cez administratívne právo, cez právne právo. Potom sú tu iné členské štáty, ktoré k tomu pristupujú len takým legislatívnym spôsobom, právnickým spôsobom, sú tam rôzne kroky. A my samozrejme potrebujeme tiež rešpektovať zásadu subsidiarity, takže napokon by som tiež chcel spomenúť niekoľko obav, ktoré má moja skupina, a síce, či niektoré právomoci, o ktorých sa tu uvažuje, nejdú troška priďaleko a či tiež neriskujeme ohrozenie niektorých konkrétnych záruk. A ako už Olga povedala, je dobré, že iné orgány ako spotrebiteľské združenia e, sú tiež zahrnuté do systému včasnej výstrahy, pretože to sú ľudia, ktorí sú v predvoji pri získavaní informácií týkajúcich sa spotrebiteľov. Oni majú aj skúsenosti a myslím si, že by predstavovali pridanú hodnotu pri uplatňovaní tohto všetkého. Na záver, pani predsednička, chcem povedať, že EPP víta túto iniciatívu. My chceme spolupracovať s ostatnými skupinami a Olgou na zlepšení tohto nariadenia, aby sme harmonizovali rámec, vymáhania medzi členskými štátmi, aby sme získali viac právnych záruk pre spotrebiteľov na vnútornom trhu prostredníctvom konzistentného uplatňovania pravidiel. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Sulík. Ďakujem veľmi pekne. No ja by som úvodom najprv rád povedal, že všetko sa dá prehnať a mám pocit, že Európska únia to z ochranou spotrebiteľa už dlhodobo preháňa. So spotrebiteľov robíme nesvojprávne ovečky. Vychádzame z toho, že keby neexistovala ochrana spotrebiteľa, tak asi by jedli klince. A preto tento návrh považujem do veľkej miery nadbytočný. No ale keď už existuje, tak mal byť využený, využitý, a to bude moja snaha, aby zjednodušil a zefektívnil administratívne systémy na presadzovanie existujúcich spotrebiteľských predpisov. Tento návrh je bohužiaľ veľmi obsiahlý, takže nie je možné sa vyjadriť e, detailne ku každej jednej veci, ale niekoľko by som predsa len rád spomenul. Napríklad z návrhu nie sú zrejme lehoty na poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie a e, tým pádom a, chýbajú aj sankcie. To znamená, my stanovíme nejaké pravidlo, ale nepovieme, čo sa stane, ak ho niekto nedodrží. No a takéto pravidlo potom často býva bezubý e, tiger, respektíve papierový tiger. Bolo by teda dobre tých pravidiel, keď už nejaké sú, ja osobne si myslím, že mať ich čím menej, ale keď už nejaké sú, tak potom aj so sankciami. Aj jasne povedať, čo sa stane, keď pravidlá dodržané nebudú. <clears throat> Ešte iný príklad chcem uviesť, to je, e, to je geoblocking. Geoblocking je teraz veľká móda, my vlastne chceme donútiť všetkých poskytovateľov služieb, a predajcov tovarov v Európe, že musia poskytnúť tieto svoje služby poskytnúť všetkým občanom Európy. No ja to vnímam, takéto, donu, takéto nútenie podnikateľov za obmedzovanie podnikateľskej slobody. Však keď e, nejaký predajca zo Španielska chce svoj tovar predávať iba v Španielsku a v Portugalsku, tak prečo ho máme nútiť, že musí ho dodávať aj do Švedska alebo na Slovensko? Jednoducho do tohto by sa štát alebo Európska únia nemali vôbec starať. Každý nech si predáva svoj tovar, kde chce. A ak ho niektorých krajinách predávať nebude, tak to zrejme bude dôvod, že tam vznikne nejaký konkurenčný predajca. Nemyslím si, že toto by mala riešiť Európska únia. V súvislosti s geoblockingom považujem za chybnú aj, aj úvahu, že preprava tovaru z krajiny A do krajiny B musí stať toľko isto ako z krajiny B do krajiny A. Opäť ďalšia úplne zbytočná regulácia, ktorá zasahuje do podnikateľských slobod. Posledná vec, ktorú by som rád e, spomenul, je zablokovanie web stránky. Plne chápem, že v niektorých prípadoch toto môže byť nevyhnutné. Chcel by som ale upozorniť, že je potrebné pristupovať k tomuto citlivo, a navrhujem, aby, aby podmienky boli spresnené priamo v nariadení a nie až vo vykonávacom akte. Takže toľko na úvod z mojej strany a veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Who's speaking for the Liberals? Dieter Schauenzeber kto bude hovoriť za Lepost Dita Charanzová v mene našej skupiny by som sa rada poďakovala komisii za e, jej e, prácu. A mám niekoľko pripomienok e, za ALDE. Domnievame sa, že tento návrh je veľmi dôležitý na to, aby spotrebitelia dôverovali do Európskeho jednotného trhu a zabezpečí lepšie presadzovanie práva na ochranu spotrebiteľov v celej Európe. Vítame rozšírenie rozsahov pôsobnosti v tomto nariadení nad rámec CRD. My e, by sme chceli urobiť e, čo možno najviac, aby sme podnietili e, toto tento návrh tiež zahrania kompetencie na, pre orgány e, na ochranu spotrebiteľov v oblasti onlineových obchodov. E, spotrebitelia musia mať dôveru v online obchody a e, ak budú tu tieto orgány, ktoré budú kontrolovať, či dodržiavanie práv sa deje, to posilní dôveru spotrebiteľov. Pokiaľ ide o rok 2014 a smernicu, to sa týka týka um, z, um, potrebiteľov, a teda nákupov online. Naša skupina je za to, aby sme postupovali koordinovane, tak ako sa spomína v článku 1621, ale budeme potrebovať viac konkrétnych informácií o tom, ako by sa to malo realizovať v praxi. Zlepšený dohľad a mechanizmus spolupráce, to je dobrý krok vpred, ale bude potrebné, aby sme sa postarali o to, aby tie náklady nevzrastli a aby aj tá administratíva nebola prílišná. Potom potrebujeme sa sústrediť na nefragmentované presadzovanie práv spotrebiteľov. Musíme sa postarať o vybalansovaný eh, prístup. Eh, musí to byť všetko pomerné. Mm, vítame, eh, že bilaterálne mm, práva na presadzovanie budú dodržané Ehm, my sa ja ehm, snažíme ehm, o to, aby boli k dispozícii voľné zdroje všade tam, kde sú potrebné. My sme radi, že tento dôležitý text sa prejednáva a tešíme sa na spoluprácu s pani spravodajkyňou. For the GUE group. Za GUE nie je tu nikto za zelených, je Julia Reda. Ďakujem, pani predsedníčka. A ja sa teším na spoluprácu s pani spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami na eh, tejto dôležitej problematike. Komisia definovala to skutočne veľmi dôležitý problém a síce ochrana a spotrebiteľa môže byť len natoľko dobrá, nakoľko je efektívne presadzovanie a teda plne zdieľame cieľ Európskej e, komisie na zvýšenie efektivity a účinnosti presadzovania cez hraničnej ochrany práv spotrebiteľov. Komisia tu e, identifikovala celý rad problémov. E, Spomínam Spomína sa tu nedostatočné presadzovanie, najmä v oblasti digitálnej, ale tiež sa tu spomína problém s e, cezhraničným vzdielaním informácií medzi e, kompetentnými národnými orgánmi. Takže e, e, tieto návrhy, ktoré sa tu e, navrhujú, sú, že poprvé komisia by mala zahrávať prísnejšiu, väčšiu úlohu, pokiaľ ide o porušovanie. Myslíme si, že je to veľmi dobrý princíp, ale radi by sme išli ešte viac do detajlov, teda za akých podmienok by komisia mala právo intervenovať a aké postupy by v týchto inštanciách sa sledovali. Ale myslíme si, že to môže byť na naozaj veľmi dôležitý krok vpred. Čo je veľmi dôležité v tomto procese e, je, aby organizácie občianskej spoločnosti, najmä organizácie ochrany spotrebiteľov, boli v plnej miere zapojené do aktivít, pretože to je kľúčový e, prvok, aby to presadzovanie naozaj e, fungovalo v praxi a bolo v súlade s problematikou, ktorú riešia spotrebitelia s ich očakávaniami. Zároveň je veľmi dôležité, aby tieto orgány mali k dispozícii skutočne rozpočet, rozpočet, ktorý by im umožnil splniť eh, ich eh, povinnosti v tejto oblasti presadzovania. Čo nám trochu chýba v tomto návrhu sú proaktívne opatrenia. Komisia eh, a jej prístup je reaktívny, chce korigovať zlú prax, ktorá už existuje na trhu. My by sme to doplnili určitými proaktívnymi opatreniami. A myslíme si, že z tohto aspektu by bolo zaujímavé od všetkých zúčastnených strán sa dozvedieť, teda toho 9 novembra, ak sa nemýlim, počas eh, hearingu eh, čo sa deje v tejto oblasti presadzovania eh, práv, pretože najmä v tejto oblasti je veľmi dôležité vypočuť si mm, ich skúsenosti a vedieť, čo sa deje v praxi, aké sú tam problémy. Takže tešíme sa na návrhy a aktívne budeme spolupracovať. Um, Kto by sa chcel ešte vyjadriť? Je tam Maria, myslím, sa chcela ešte vyjadriť. A ďalší? Ďakujem, pani predsednička. avem probleme în uh, ceea ce privește protecția consumatorului. Sorry. Uh, uh, bol nejaký problém s tlmočením, pravdepodobne nejaký technický problém. Teraz to funguje? Teraz ma počujete? Fungujeme? Tak zopakujem, áno. Takže chcem poblahoželať komisii, tak ako aj kolegovia, za iniciatívu e, pripraviť návrh nariadenia v tejto problematike. My všetci máme konkrétne príklady takýchto porušení legislatívy na ochranu spotrebiteľa v našich krajinách. Komisia jasne tu definuje, že nechce riešiť porušenia práv spotrebiteľa v rámci členského štátu. ale že chce riešiť porušenia v cezhraničnom obchode. A naši kolegovia, ktorí hovoria, majú pravdu, že cezhraničný obchod je nízky kvôli nedostatku dôvery. Vítam návrh komisie preto, Mám ale niekoľko pochybností, ako aj niektorí kolegovia. Tieto porušenia vychádzajú totiž aj z toho, že spotrebitelia ani nevedia dobre, aké práva majú. A takto, keby to vedeli, by sme mohli niektorým porušeniam zabrániť. Minulý rok sme mali takúto časť v rozpočte na informovanie spotrebiteľov o ich právach. Bolo by dobre, keby sme získali spätnú väzbu o tejto iniciatíve. A síce bolo by dobre, keby sme vedeli, ako sa vynaložila táto časť rozpočtu na zlepšenie informovanosti spotrebiteľov. Vieme, že ochrana spotrebiteľa je zdieľaná zodpovednosť a ďalšia obava, ktorú mám, sa týka aj rozpočtu na tento projekt a jeho e, výšky 300 tisíc eur. A potom je tu doplnková práca na štyri opatrenia, ktoré sa týkajú s porušením práv spotrebiteľa, ale neviem, ako sa týchto 300 tisíc eur vynaloží. Pretože ak neuvidíme skutočné výsledky, tak si myslím, že to bude zbytočne vynalo, tak to budú zbytočne vynaložené peniaze. Spomenuli ste ďalších zamestnancov, ale čo sa spraví ďalej, aký bude ich dopad? A taktiež mám aj otázku, ktorá sa týka možnosti odmietnúť a síce možnosť odmietnutia, ktorú dostali členské štáty, ak, o, čo, ak iný členský štát požiada o kontrolu, tak si neviem predstaviť, ako môže fungovať takáto sieť medzi inštitúciami, ak niektorá inštitúcia môže povedať, nie, my nechceme spolupracovať. Takže vôbec nie je jasné, kedy môže inštitúcia odmietnúť žiadosť členského štátu. Existuje teda tu na mnoho vecí, ktoré sú veľmi neurčité. Napríklad článok 16. E, inštitúcia môže alebo úrad môže odmietnúť, keď usúdi, ale každý môže niekedy raz usúdiť, že niečo sa nehodí. Takže potrebujeme mať tu oveľa jasnejšie formulácie, ak chceme modifikovať súčasnú legislatívu. Musíme mať spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi, ale to nemá byť len na papieri, má to mať aj jasný dopad a teším sa na debatu a teším sa na spoluprácu s našim spravodajcom na ďalšom zlepšovaní e, návrhu komisie. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či sa chce ešte niekto ďalší vyjadriť. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem stručný. Pridám sa k tomu, čo už povedala kolegyňa Kapiny. A síce Určite je tu potreba v oblasti ochrany spotrebiteľa a jej uplatňovania e, a aj pri cezhraničných vzťahoch tieto predpisy zjednodušiť a uľahčiť. Vždy hovorím, možno aj troška kriticky, napríklad, že talianské orgány boli tie, ktoré poukázali na e, zlyhania v súvislosti s ochranou spotrebiteľa pri porušeniach niektorých e, predpisov zo strany amerických podnikateľov. To trvalo dlho, kým sa ale zareagovalo na takéto porušenia, ktoré umožňovala legislatíva určitým spôsobom. A preto v článku 16 máme určité ustanovenia o koordinátorovi, ktorý by mohol pomôcť veci urýchliť. To je správny prístup, ale otázka je, aký je tu ten pomer, kedy sa budeme uberať cestou trestnoprávnych predpisov, vnútroštátnych súdov, tam musia existovať tiež určité ohraničenia. Potom je tu otázka úlohy komisie v týchto 28 úradoch na, orgánu, na ochranu spotrebiteľa a ich spolupráce, akú úlohu tu bude komisia zohrávať. Ale myslím si, že musíme súhlasiť s takýmto návrhom právneho predpisu, lebo potrebujeme mať istotu, že to, čo tu odsúhlasíme, sa stane aj realitou a nie tak, že to niekde len náhodne funguje. A myslím si, že ak sa nám to podarí, zlepšíme situáciu na vnútornom trhu. Chcem aj ja povedať niekoľko slov. Samozrejme, zabezpečiť, že právo na ochranu spotrebiteľa je správne implementované, je dôležité pre vybudovanie dôvery v náš trh, vnútorný trh a podporu e-obchodu. My, ktorí si pamätám, ktorí sme boli včera na prezentácii o o e, kompetenciách spotrebiteľa na trhu, tak vždy sa tam uvádzala dôvera na prvom mieste a je úplne jasné, že správne vynúcovanie je tiež dôležité. Ale k tomu, čo povedal Andreas, je jasné, musíme mať jasné jednotlivé úlohy a musíme mať istotu, že to, čo my tu navrhneme, dobre funguje aj e, v náväznosti na iné právne predpisy. A tu je niekoľko nových návrhov pre e, právomoci pre orgány presadzovania koordinátori spoločné opatrenia, nové, kompa- nové kompetencie, re- e, doba reakcie a podobne. A najmä schopnosť, možnosť komisie spustiť spoločné opatrenia, e, vyšetrovania, spoločné stanoviska. To je všetko stanovené na veľmi vysokej úrovni, ale nie je tam mnoho detajlov o tom, ako to má fungovať v praxi. A potom je mnoho rôznych vykonávacích aktov, ktoré majú byť veľmi rýchlo prijaté, pretože to v celé sa má veľmi rýchlo dokončiť, dobudovať. A keď si pozrieme, ako to funguje, povedzme v súvislosti s typovým schvalovaním, kde tiež žiadame viac koordinovaných opatrení, tak zistíte, že to sú dva právne predpisy, ktoré úplne inak fungujú a veci ešte viac popletu my sme sa tu v tomto výbore naučili, že niekedy ten diabol v detaily, vykonávací akt je mimoriadne dôležitý. A ak to dáme komisii ako vykonávací akt, tak strátime kontrolu nad takýmto procesom potom. A preto by som videla oveľa viac detajlov o vykonávacích aktoch v tomto právnom predpise. Takže ak budeme mať takéto koordinované akcie v celej únii, tak si myslím, že, je veľ, že musí byť veľmi jasné, ako to funguje, ako sa do toho zapojí komisia, ako sa budú členské štáty koordinovať, aby sme neriskovali, že veci budú ešte zahmlenejšie. A teším sa na taký podrobnejší prístup k tomuto, najmä v oblasti vykonávacích aktov. A teším sa aj na diskusiu k tomuto. Chcem sa spýtať komisie, či sa chce vyjadriť. Je tu aj spravodajca za Jury? Nie. Komisia. Pani Menasi. Dobrý deň, ďakujem, že ste tu. Chceli by ste sa vyjadriť? Thank you, Madam Chair. Uh, Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať uh, všetkým rečníkom, ktorí ocenili našu prácu a ktorí zdieľajú aj to isté vnímanie, že je veľmi dôležité pre zákony, ktoré chránia spotrebiteľa a ktoré prijímame na úrovni únie aby boli správne implementované. A máme mnoho štatistických informácií, ktoré ukazujú, že digitálny jednotný trh nemá také výsledky, aké by mohol mať, či už pre spotrebiteľov, ako aj pre obchodníkov. Tento nástroj o spolupráci, nariadenie o spolupráci vnímame aj ako nástroj trhu Napríklad tu spomíname, že obchodníci môžu tiež vkladať do systému výstrahu, pretože to, čo tu chceme dosiahnuť, sú rovnaké podmienky v jednotnom, na jednotnom trhu. Jednoduché postupy na riešenie problémov nezákonných postupov, ktoré sa týkajú viacerých krajín alebo celého trhu EÚ. Musíme ale žiť so systémami, ktoré sa navzájom veľmi líšia medzi členskými štátmi v oblasti ochrany spotrebiteľa a naše nariadenie sa pokúša nájsť také premostenie medzi týmito systémami, praktickým spôsobom. Máme už PC nariadenie, CPC nariadenie, takže vieme, čo dobre funguje a čo nefunguje dostatočne dobre a čo treba zlepšiť. A podporujeme to na základe našich skúseností. Je pravda, že nakoniec sa nám nepodarí dať do takéhoto nariadenia všetky e, detaily a preto máme toľko vykonávacích aktov, je to preto, aby sme poskytli nástroj, ktorý prežije aj do budúcnosti, pretože dnes vieme niektoré, poznáme niektoré nekalé postupy, ktoré sa realizujú online, ale pred piatimi rokmi by sme si ich nevedeli ani predstaviť, alebo ani tú techniku. Takže my musíme dokázať aj v budúcnosti, reagovať a mať nástroj, ktorý dokáže riešiť problémy, ktoré sa môžu objaviť v budúcnosti. Myslím si, že navrhujeme dobrú rovnováhu medzi tým, čo môže byť v nariadení z hľadiska definovania postupov, toho, ako môžu navzájom členské štáty spolupracovať, aké právomoci potrebujú takéto orgány, aby mohli účinne fungovať a konať na jednotnom trhu. Takže my si myslíme, aj na základe vyjadrení doteraz si myslíme, že ideme tým správnym smerom. Veľmi radi poskytneme podrobné informácie k mnohým otázkam. Takže ak dovolíte, by som prešla veľmi rýchlo cez niekoľko otázok z dnešného dopoludnia. Navrhujeme systém koordinovaných opatrení, kde komisia zasiahne len v niektorých prípadoch, ktoré sa týkajú veľkých vecí na spoločnom trhu. My si myslíme, že hranica pre vymedzenie takéhoto typu akcií je vtedy, keď, 50, keď 75 členských štátov a obyvateľstva je zasiahnutých takýmto, takouto praxou. Je to veľmi vysoký prach, ale je to to, kde si myslíme, že sladiska subsidiarity a proporcionality je legitimné, aby sme zasiahli pretože podľa nás to je typ problému potom na európskej úrovni. Takto sme vychádzali pri definovaní tohto limitu. Pokiaľ ide o systémy dohľadu na trom, už sa to spomenulo, tak si myslíme, že toto je trhový nástroj pre e, obchodníkov, ako aj spotrebiteľské združenia, pretože oni majú záujem, aby sa pravidla ochrany spotrebiteľa rešpektovali na trhu a vo všetkých členských štátoch, a to najmä rovnakým spôsobom. Takže tieto združenia budú mať takto možnosť zasiahnuť. Teraz, ako budú vyzerať sankcie alebo opatrenia na vynúcovanie, presadzovanie v týchto postupoch? My vlastne vychádzame zo systémov členských štátov. Každý členský štát má svoj systém sankcií alebo opatrení na vynúcovanie a tie sú ustanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi. CPC to nemení. Tá, to len zabezpečuje, že existuje spolupráca a ak nejaký obchodník E, sa venuje nezákonným postupom a zistí sa to, tak ho možno sankcionovať. To, čo my k tomu pridávame podľa, vnútrošatre, podľa vnútroštátnych predpisov, my pridávame, že tieto sankcie môžu zohľadniť aj geografický rozsah porušenia. A v zásade, ak obchodník so sídlom v členskom štáte obchoduje aj v ostatných členských štátoch, sankcia za porušenie spotrebiteľských zákonov týmto e, obchodníkom má odrážať aj geografický rozsah problému a nemá byť len naviazaná na veľkosť trhu, kde e, je obchodník usadený. Pokiaľ ide o ďalšie otázky, ktoré sa týkajú širšej spotrebiteľskej politiky, tak naozaj tento systém presadzovania je súčasťou širšej spotrebiteľskej politiky, ktorú máme. A my a ako viete, pracujeme na európskej legislatíve a kontrolujeme e, fitness veľmi dôležitých predpisov na ochranu spotrebiteľa. Táto kontrola teraz prebieha Závery by mali byť na budúci rok, takže to aj súčasťou práce, ktorá má zabezpečiť, že táto legislatíva je relevantná, jasná a uplatňuje sa Pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov, máme aj takéto programy, informačné kampanie. To je tá ďalšia strana tej politiky, ktorú realizujeme. Práca, ktorú máme aj s orgánmi na presadzovanie, obsahuje aj komponent lepšenia informovanosti obchodníkov a obchodných združení. Keď sa stretnú národné orgány, tak sa zaoberajú problémami na trhu. Napríklad máme tie svípy, ktoré robíme každý rok, to je koordinovaný screening webových stránok, posudzujú problém a snažia sa aj zistiť, prečo sa niektorá situácia vyskytla na trhu. Napríklad, ak SWIP ukazuje, že že smernica o ochrane práv spotrebiteľa je nedostatočne implementovaná, tak potom jeden zo záverov je, že obchodné združenia musia, povedzme, zlepšiť kvalitu svojej práce aby zabezpečili, že ich členovia si plne uvedomujú situáciu, takže môže dojsť napríklad spolupráci medzi orgánmi presadzovania a združeniami obchodníkov, alebo sa môže vydať nejaké usmernenie, ktoré má pomôcť obchodníkom lepšie dodržiavať predpisy. Myslím si, že to je tých niekoľko poznámok, ktoré som zatiaľ chcela povedať. Ďakujem. Olga, nech sa páči. Krátce, samozrejme, že ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za ich pripomienky. Do značnej miery to vnímam ako snahu o konštruktívny prístup k návrhu, tomu sa teším a myslím, všetkým nám pôjde o to, aby sme vypracovali dobrú správu a aby ten návrh teda smeroval k tomu, aby bol užitočný, lebo existujúci systém e, by mohol fungovať lepšie. Vnímam pripomienky, ktoré chcú jasnejšie, presnejšie vymedzenie určitých oblastí. E, mnohé z toho aj zdieľam. Akurát som nemala dosť e, času sa tomu podrobne venovať. Ale chcem pripomenúť, že v diskusii vo výbore sa bude pokračovať 9.11. E, bude to verejné vypočutie, na ktoré pozývam e, všetkých a poprosím teda naozaj v čo najširšom počte. Srdečne pozývam. Thank you very much. So just a reminder the time. Dobre, takže časový harmonogram verejné vypočutie 9. novembra. 15. novembra na preklad, 5. decembra hlasovanie vo výbore, to takto e, výmena názorov a 11. potom hlasovanie. A teraz posledný bod na dnešnom programe. To je výročná správa o politike hospodárskej súťaže. Toto je uh, téma Kroz Šváb, takže rovno aj dostáva slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako každý rok, aj tento rok výbor IMKO vypracúva stanovisko k výročnej správe o uplatňovaní e, politiky EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Hospodársky výbor je gestorský, tam je správa, čiže naše stanovisko k tomu. Ak dovolíte, zo pár bodov teraz predstavím a potom kolegovia e, samozrejme teda by mali vedieť, čo my z hľadiska vnútorného trhu v tejto správe musíme tento rok najviac vnímať. Poprvé, to stanovisko už e, je, poslali sme ho aj kolegom. Mm, budúci týždeň, 18. oktobra v útorok, e, to je lehota na preklade pozmeňovacích návrhov. A ja sa teším, že výbor INKO zase raz takéto stanovisko robí. Je to taká každoročná vec. A vždy je to dôležitý prvok, dôležitý príspevok, aby sme naozaj poukázali na to, že uplatňovanie európskych pravidiel ktoré e, teda existujú napríklad, alebo keď sme hovorili, pokiaľ ide o, ochranu spotrebiteľov a tak ďalej, e, že e, teda majú má majú tie pravidla byť všade rovnaké a že Politika hospodárskej súťaže je dôležitým prvkom tejto súvislosti. Včera hovorila komisia o potrebiteľskom blahu, o spotrebiteľskom prebytku a tak ďalej, consumer welfare, consumer surplus, čiže ako si môže teda spotrebiteľ čo najlepšie vybrať z tej ponuky, ktorá na to k dispozícii je. No a na to je samozrejme potrebné, aby fungovala hospodárska súťaž naozaj na európskom vnútornom trhu. Taktiež digitálny vnútorný trh, aj tam e, je potrebné boli rovnaké e, pravidlá hospodárskej súťaže. My momentálne aktívne na tom pracujeme v rôznych výboroch, ale e, myslím si, že je to komisia, ktorá musí právo hospodárskej súťaže aktívne monitorovať a zabezpečovať, aby sa pravidlá aj v oblasti digitálu uplatňovali účinne a rýchlo, hlavne pokiaľ ide o online vyhľadávanie a mobilný internet. Tam mm, je dosť veľká nedočkavosť, nielen len v našich radoch, radoch poslancov, e, pretože naozaj ten postup už e, prebieha viacero rokov. No a bolo by fajn, keby Európska komisia ešte tento rok aspoň jedno z tých, e, jeden z tých dlhých postupov konečne, konečne završila. Eh, ja som toho názoru a myslím, že moji kolegovia budú súhlasiť, eh, je situácia taká, že možnosti digitálneho trhu sa využijú plne iba vtedy, keď eh, sa zamedzi zneužívaniu, dominancii na trhu a teda keď sa odstrania brzdy v inováciách nerovnováhy e, na trhu. E, to spôsobuje napríklad e, geoblocking, neopodstatnený geoblocking. tu sme sa vyjadrovali aj vo výbore, a teda, že elektronický obchod mal byť čo najmobilnejší, čo najflexibilnejší, čo najbližší občanom, ako je to v prípade offline obchodu. A toto úzko súvisí aj s hľadiskami hospodárskej súťaže. Tieto teda podporujú. Takže komisia by mala monitorovať možné problémy a zakročiť, ak je to možné, ak je to potrebné. Kolega Tarabela poukázal na Disneyland e, pred pár týždňami, e, kde klienti e, z niektorých krajín platia iné ceny, teda podľa IP adresy sa určuje cena, čo samozrejme podkopáva dôveru spotrebiteľov v jednotný trh, pretože cena by mala byť pre všetkých rovnaká, nielen v obchode, ale aj na internete. Takže podmenovacie návrhy, ktoré som predložil aj ja, Napríklad e-commerce, tam prebieha sektorálny prieskum, e, čiže aby e, sa tam takéto veci do tej správy zapracovali, pretože výsledky e, tohto prieskumu boli zranené minulý štvrtok, čiže v pôvodnom návrhu stanoviska som tieto informácie ešte nemohol zapracovať. Ešte tri body, ak dovolíte. Poprvé eh, smernica, eh, pokiaľ ide o kartely. Eh, toto je vec, kde členské štáty ešte netransponovali v plnej miere. Máme iba 9 členských štátov, ktoré to teda začali riešiť. Čiže v 19 členských štátoch ešte sa nestalo absolútne nič, neudialo absolútne nič, čo mm, je podľa mňa neuspokojivý stav implementácie napriek dôležitosti tejto témy, čiže výzva komisii, aby členské štáty pripomenula, aby im pripomenula, že je potrebné transponovať, e, keďže teda ona je strážkyňou zmluv, tak aby e, mala reagovať a využiť svoje možnosti s týmto súvisiace z oči voči členským štátom. A na záver myslím si, že ako výbor IMCO by sme mali podporiť e, e, sieť hospodárskej súťaže, e, teda že chceme jednotné štandardy pre postupy a obsadenia európskych orgánov pre hospodárskú súťaž, pretože dôvera v celý systém sa odvíja od toho, do akej miery sú tieto orgány nezávislé a transparentné v členských štátoch. No a tu v niektorých krajinách je ešte čo dobiehať, e, čiže nejaké minimálne štandardy stanoviť, aby bolo jasné, napríklad ako sa majú menovať predsedovia takýchto orgánov a ako sa e, zabezpečí nezávislosť od e, vlády takýchto orgánov. Takže dostávam sa k záveru 18. oktobra pozmeňovacie návrhy, potom rozpráva 9. alebo 10. novembra vtedy aj Olga Sehnalová e, bude mať to vypočutie a potom sa má hlasovať v našom výbore 29. novembra a ja teda dúfam, že sa to stretne so širokou podporou a väčšinou kolegov. E, ďakujem pekne. Pani Šaldemoze, ďakujem pekne, pani predsednička. predrečníčkam, kým si nasadíte sluchadlá. Ďakujem pekne za naozaj vynikajúci návrh stanoviska k politike hospodárskej súťaže. Naozaj je to dobré východisko pre ďalšiu diskusiu a ja som si istá, že sa nám podarí dohodnúť na dobrom texte pre EKON. Táto správa komisie politika hospodárskej súťaže za minulý rok. To je naozaj dobrá správa a naozaj sa v nej odráža to, čo povedal, čo povedal spravodajca, teda, že na vnútornom trhu zohráva politika hospodárskej súťaže dôležitú úlohu. To je dobré východisko, ale to neznamená, že sa nedajú urobiť nejaké ďalšie vylepšenia, aby naozaj všetko fungovalo ako má. Preto musíme tlačiť na komisiu, aby pracovala troška rýchlejšie a aby sa viacej presadzovala. E, napríklad e, Európsky dvor auditorov e, vypracoval správu, pokiaľ ide o pravidlá štátnej pomoci. A bol tam naozaj dosť kritický, teda, že sme dosť pomalí, pokiaľ ide o kontrolu uplatňovania pravidel štátnej pomoci. Ja viem, že je to komplikovaná téma, ale pravidlá existujú a je veľmi dôležité, aby sa aj uplatňovali, aby sa nezneužívala štátna pomoc. Čiže musíme eh, tlačiť na tempo eh, tých postupov a teda lepšia implementácia. Aj na to poukázal odbor auditorov. Ďalej spravodajca hovoril, že je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá vnútorného trhu eh, naozaj fungovali. No a keď chceme naozaj spravodlivú hospodárskú súťaž, tak by mm, to malo ísť ruka v ruke s riadnou ochranou spotrebiteľa. Napríklad cirkulárne hospodárstvo. E, to nemôže viesť k tomu, e, že by sa malo polaviť z ochrany spotrebiteľa. Čiže naozaj dobrá konkurencia, dobrá spodská súťaž, ale zároveň spravodlivá s ochranou spotrebiteľa. Čiže zameranie na spotrebiteľov, to je potrebné, lebo spotrebitelia uh, a to sú tí, ktorí majú profitovať z dobrej hospodárskej súťaže. Mm, napríklad pokiaľ ide o lieky, veď sa pozrieme na tie pravidlá, ale som aj vo výbore EMIS ktorý rieši ten emisný škandál. A e, vidíme, že americkí spotrebitelia, že to sú chránení oveľa lepšie. E, aj v prípade Volkswagenu sa to jasne, jasne ukázalo. Americkí spotrebitelia už dostali istú kompenzáciu, isté odškodnenie. A európsky spotrebitelia e, nie sú schopní svoje práva presadiť. Čiže zamyslieť sa nad tým, či sa k tomu nevrátiť. Či napríklad diskutovať znova o nejakých hromadných žalobách v rámci e, práva EÚ, aby naši spotrebitelia boli v rovnakej situácii ako tí americkí. Ale inak stanovisko veľmi dobré, dobré komentáre na adresu Ekonu aj teda komisie, aby sme ukázali, že chceme, aby hospodárska súťaž žiadne fungovala. Ďakujem. Richard Sulek. Richard Sulek, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na dva body, eh, ktoré obsahuje táto správa. A poprvé sú to selektívne daňové eh, zvýhodnenia. Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2015 hovorí, že komisia dospela k záveru, že Luxembursko a Holandsko poskytli selektívne daňové výhody spoločnostiam Fiat a Starbucks. A Európska komisia zároveň určuje metodiku, na základe ktorej bude musieť každá spoločnosť na daniach doplatiť 20 až 30 miliónov eur. No a podobný osud môže postihnúť aj Apple v Írsku a Amazon v Luxembursku. No ale chcel by som upozorniť na to, že uvedené spoločnosti zaplatili na daniach presne toľko, koľko vyplývalo z podmienok, na ktorých sa dohodli s predstaviteľmi uvedených krajín. A ak boli tieto podmienky, ktoré predstavitelia uvedených krajín dohodli, napríklad pán Juncker v Luxembursku, ak tieto podmienky boli teda v rozpore s pravidlami Európskej únie, no tak prečo majú znášať, šta, prečo majú znášať tie firmy e, tieto škody? Mali, mali by tieto škody by mali znášať jednotlivé štáty. Však oni dohodli tieto podmienky. Firmy sa držali na podmienky, ktoré boli dohodnuté. Firmy predsa nevedeli, že tieto podmienky sú v rozpore e, s nejakými pravidlami Európskej únie, respektíve nemuseli to vedieť. Ale pán Juncker, ktorý bol v tom čase e, ministerský predseda a minister financií zároveň, keď sa dohadovali e, podmienky, že veľké firmy neplatili takmer žiadne dane, ten o tom vedel veľmi dobre. Čiže na toto by som chcel upozorniť, že nepovažujem za správne, naopak považujem to za skreslenie hospodárskej súťaže a hlavne za eklatantné porušenie právnej istoty. Kde potom má nejaký zahraničný investor právnu istotu, že keď niečo dohodne so štátom, že o 5 alebo 10 rokov neskôr nebude musieť doplácať? Na tomto mieste by som chcel aj varovať pred daňovou e, harmonizáciou v Európskej únie, ktorá by sa mohla ponúknuť ako kvázi riešenie, ale toto je len ďalší krok, ktorý opäť obmedzí hospodárskú súťaž v Európskej únie. Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je Junckerov investičný fond EFSI a správa uvádza, že tento fond uvoľňuje strategické investície, ktoré by nemohol financovať samotný trh. No, toto jednoducho nie je pravda. Argumentuje sa tu o, s údajným zlyhaním trhu, keď súkromný sektor odmieta financovať niektoré projekty. No jasné, odmieta financovať tie, ktoré jednoducho nie sú výnosné a ktoré vzniknú len vďaka podpore e, verejných peňazí. Napríklad mliekareň vo Francúzsku, som to tu minule spomínal, a veterné parky, ale práve tento fond EFSI predsa skresluje hospodárskú súťaž keď jedna mliekaren dostane 50 miliónov eur a druhá nedostane takto podporené investície štátnymi peniazmi, ako majú potom hospodársky súťažiť? Keď jeden veterný park sa postaví za peniaze, ktoré sú, e, kde, kde, preveza, kde prevezme verejný sektor riziko a druhý veterný park je, má byť postavený za súkromné peniaze, ako majú tieto veterné parky navzájom potom súťažiť? Ako to má vzniknúť hospodárska súťaž? Čiže možno by bolo na čase sa poctivo pozrieť na to a prestať tú súťaž skreslovať, tú hospodárskú súťaž skreslovať rôznymi obrovskými investičnými balíčkami. Ďakujem pekne. Denis, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ten návrh stanoviska zdelenie spravodajcu je naozaj vynikajúci. A plne to podporujem. Mám ale niekoľko doplnení. Každý rok sa to takto deje. To prvé doplnenie to stanovisko poukazuje na vzťah medzi politikou súťaže a vnútorným trhom a Ja viem, že rozhodnutia už padli, nedá sa k ním vrácať, ale aj tak ma stále fascinuje exkluzívna právomoc ekonu, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž a franchising. Alebo keď sa pozrie to stanovisko, tak e, to sa nedá vysvetliť. Takže to sú všetko veci, ktoré je tam potrebné zavať. A ten všeobecný odkaz ekonu, teda, že nás tieto veci naozaj zaujímajú a aj majú prečo. Ďalšie doplnenie k stanovisku. E, viacero vecí. V minulosti sme napríklad diskutovali o potrebe malo obchodného sektora, aby e, tento bol podporený, pokiaľ ide o revitalizáciu e, hlavných miest, tých obchodných ulic. Tam je potrebná istá flexibilita, pokiaľ ide o politiku hospodárskej súťaže. Ďalej neudelovanie povolení outletom a nákupným centram mimo centra mesta. Ja viem, že komisia chce sprísniť v, tejto, v tomto kontexte ešte pravidlá z hľadiska hospodárskej súťaže. Toto podporujú aj široké segmenty maloobchodného sektoru. Teda hoci ten princíp podporujú, tak e, sprísnené pravidlá e, toto cestou by sa neuberali. A potom nekalé praktiky, nekalé obchodné praktiky, napríklad e, potravinový reťazec e, alebo ponuka e, v tejto oblasti, že malí polnospodári by sa mohli združiť a ponúkať spoločne. A keď bude naozaj rigidná politika že tak takéto niečo nebude pre nich možné. Ale toto by bola reakcia na niektoré z praktik, ktoré relatívne nedávno náš parlament odsúdil. A teraz veci, o ktorých hovorila SAD. Áno, je dôležité riešiť spotrebiteľskú stranu, hlavne pokiaľ ide o farmaceutický priemysel. My e, sme poslali e, komisii list e, Monsanto, jeho skupovanie podnikov Takže naozaj eh, hrozí monopolné postavenie v tejto citlivej oblasti. Ehm, komisia povedala, že o tom ešte nič nevie a že sa na to pozrie. Čiže potrebujeme zo spotrebiteľov do ehm, prískej strany ešte teda ehm, zabezpečiť v tejto oblasti, oblasti mm, nedošlo k nejakým mm, nekalým postupom, teda aby tie firmy mm, neboli nejaké obrovské, e, také obrovské, aby ich prípadný krach nespôsobil e, celé zrútenie e, trhu práce, napríklad General Motors a tak ďalej, kedy sa firma podporovala a to isté vidíme vo vzťahu e, výrobcov aut a e, vlád v niektorých krajinách, teda že producent aut e, je pre tú ekonomiku tak dôležitý, že mm, si vyžaduje určité ústupky aj v oblasti emisí a tak ďalej. A toto je vec, ktorú súčasná politika hospodárskej súťaže neuznáva. Hovorí sa o zneužívaní sily na trhu, ale nehovorí sa o tom, koľko hráčov by na určitom trhu malo byť a aká miera koncentrácie je ešte, je ešte priateľná. To sú teda e, hlavné e, z tých bodov. Nech pozmeňovacie návrhy budú podobné tým minuloročným, e, ale vo všeobecnosti si myslím, že ten, to stanovisko je veľmi, veľmi dobrý základ, z ktorého sa dá vychádzať pri ďalšej práci. Ďakujem. Ešte niekto ďalší sa hlasí o slovo k tomuto bodu? Nie. Andrea, sú tam ešte dva body, ktoré by sa možno mohli spomenúť ako hľadisko IMCO, lebo sa týka hospodárskej súťaže a to kolaboratívne hospodárstvo, kolaboratívna ekonomika, keďže nejaká legislatíva sa deje na úrovni členských štátov a toto má dopad na hospodárskú súťaž a kolaboratívnu ekonomiku. Teda, že musí tu byť prístup eh, z hľadiska jednotného trhu a ešte jedna vec, to je stanovovanie noriem v oblasti digitálu, že toto je vec, ktorá sa dá využiť ako zadná dvierka na vytváranie nových monopolov Čiže aj tu nejaká možnosť e, žiadať o nápravu, keď e, sa napríklad nekonkurenčne stanovujú e, normy. To spomíname aj v práve komy, tam sa to so podporou, čiže možno aj na tomto mieste by sa dalo zapracovať. ešte ma napadá tretia vec, platformy, ale ja sa pokúsim sama naformulovať nejaké pozmeňovacie návrhy. Ja si myslím, že ak sa k tomu nevyjadríme my, kolaboratívna ekonomika, normy a platformy, ak to nebudeme my, tak e, to možno urobia iné výbory a my takto premeškáme našu príležitosť. Chcete sa k tomu ešte vrátiť, Andreas? Äh, äh, ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili aj tým, ktorí tu už äh, nie sú, ale predložia pozmeňovacie návrhy aj tým ďakujem. Myslím, že všetci máme mm, podobné starosti. Ja síce cítim, že svet sportného trhu v Európe sa momentálne dramaticky mení a všetci sa z toho svojského aspektu snažíme postarať o to zachovať to dobre, čo máme to môže byť možno trochu inak pre iných, ale e, ten e, základný problém je, že všetci jednoducho vidíme, ako rýchlo sa veci teraz e, menia a radi by sme si zachovali to dobré, čo teraz máme a tie negatívne dopady, proti nim by sme radi bojovali. Či to ide len za pomoci práva pre konkurencieschopnú hospodárskú súťaž, to nie je úplne jasné. Keď to jednotlivým bodom. Pani kolegyňa Šaldemozov upozornila na to, že som ešte nespomínala, spomenul e, správu Európskeho e, e, súdneho dvora ohľadne štátnej pomoci. Mm, to môžem urobiť, to by bol dôležitý prvok. A aj pán kolega Sulík upozornil na to, či teda žiaľ, pán kolega Sulik, tu už žiaľ e, nie je, ale predsa len zopakujem tento bod e, veľmi rád ešte raz, pretože spočíva na veľmi populárnom nedorozumení. E, pani komisárka vás zodpovedná za daňové záležitosti, upozornila včera, že daňové právo to sa dotýkať nebudeme, ale keď hovoríme o tom, že v Eh, vnútroštátnom eh, práva v štátnych dotáciách eh, máme tam situácie, kde je a tam teda by bolo aktuálne konanie zo strany komisie, že teda situácie štátnej pomoci, ale odvoláva sa tu na E, daňové práva, daňové záležitosti, ale mnohí predsa e, vedia, e, že právo poskytovania štátnej pomoci nie poskytuje všetky možnosti, ktoré by si mnohí želali, ale sympatizujem trochu s argumentáciou pána Sulika, že to nie sú firmy, ale tie štáty, ktoré e, prislúbili tým firmám to, čo im prislúbili. Ja by som e, teda dúfam, že e, pán Sulik alebo jeho pracovníci e, budú počuť to, čo e, hovorím a urobia v tomto smere niečo. Čo sa týka FC, ten systém, to bolo jasné, že sa nebude, nebude fungovať tak, ako si to mnohí možno mysleli, ale komisia chcela a teda objasnila aj tie slabé miesta v systéme a teraz ide o to, aby boli odstránené. Čo považujem za pekné, pani kolegyňa Šaldemoze, ohľadne ohľadne e, tých mnohých e, e, rokovania, roz, rozpráv o, o TTIP spomínala, že US právo dokonca dokáže byť niekedy lepšie ako naše európske. Mm, myslím si, že nie všetky otázky v súvislosti s automobilovým priemyslom sú otázky týkajúce sa problémov konkurencie schopnosti. Tam išlo jednoducho o porušenie zákonov a tie treba trestať, či za to je zodpovedná táto politika hospodárskej súťaže, to je iná vec. A kolega Jong to tiež spomínal pri autách. Musíme si presne uvedomiť, čo tam bol ten presný problém a ten riešiť. Ale myslím si, že aj tam e, sa uberáme správnym smerom a k tomuto môžeme ešte niečo dodať. A e, otázka, ktorú e, ste Jong spomínal, tých vnútorných centier miest, to je veľmi aktuálna otázka. Komunálne plánovanie nemôžeme nejako rozložiť týmito pravidlami pravidlami pre hospodárskú súťaž, keď sa to ehm, niektorí možno nebude páčiť, lebo budú musieť ísť na zelenú lúku a nebudú môcť ehm, stavať v ehm, centrách miest Takže nechceme tie základné princípy, ktoré máme v Európe, nejako hodiť za hlava. A hovoril si o kolaboratívnom eh, ekonomike, keby sa nám tam podarilo eh, nejaké prepojenie k tomu právu hospodárskej súťaže eh, vytvoriť. Odhľadnosť od tých bodov, ktoré už mám v správe k tým portálom, k tým veľkým prípadom, ktoré sú v komisii, neviem teda zatiaľ ešte ako to urobiť presne, ale tie návrhy sú naozaj veľmi dobré a teším sa, že tento návrh návrh bol takto akceptovaný. Ďakujem pekne. Excellent. Thank you very much. Výborne. Ďakujem e, pekne. Takže tým pádom e, končíme dnešné stretnutie a nasledujúce sa bude konať 9. E, novembra v stredu. 9. novembra.